Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. El primer punto del. De, de... Začneme a možno, že prejdeme k prvému bodu dnešného programu a tým je správa o technických požiadavkách pre prevody trans- úverov v Európe, pre prevodné príkazy. Um, je to číslo 924 lomeno 2009 a slovo dávam a spravodajkyni. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie je tu veľa ľudí, ale približne traja stieňových spravodajcov sú tu, takže podľa mňa môžeme začať. Ďakujem za vaše dobré pozmeňovacie návrhy spolu 144, 24 pre úvodné ustanovenia a zvyšné pre články. Nebudem prechádzať všetky ale niektoré zdôrazním a poviem, o aké kompromisy sa môžeme pokúsiť. Začnem úvodným ustanovením číslo 1. Mnohí z nás chcú vyjadriť obavy ohľadom toho, že prechod na SEPu by nemal byť sprevádzaný e, nárastom platieb pre používateľov platieb a pre spotrebiteľov osobitne. E, Skôr by bolo primeranejšie mať princíp e, nevyšších poplatkov v prípade, že e, e, konzument platobných služieb je práve tento spotrebiteľ. 97 a 98 lomeno 111 plus pozmenujúce návrhy, 4 pozmenujúce návrhy pre článok 5, 169, 171, Gigold Klut, Všetky riešia tieto obavy v súvislosti s cenami. Podľa mňa prináre miesto na vyslanie tohto signálu je úvodné ustanovenie nie články. A navrhujem, aby sme to povedali veľmi jasne, že cena cenách nám záleží a toto je signál smerom k bankám a komisii, aby sledovala tento prípad to by sa malo riešiť teda v úvodnom ustanovení, nie v článkoch. A to isté platí pre pozmeňujúci návrh v úvodnom ustanovení číslo 5, ktorý hovorí o vládnych nástrojoch STEPy. Sú tam pozmeňujúce návrhy k článku 4 napríklad 143, 144, 150, 155, 215, 218, ktoré chcú vytvoriť nezávislý reprezentatívny orgán pre štandardizáciu miesto EPC, pre technické štandardy a nezávislé orgány pre správu SEPI. Toto je tiež jasný signál k, smerom ku komisii a kompromisný text by mohol byť takto naformulovaný. Avšak tieto želania sú príliš vágné na to, aby boli zapracované do článkoch tohto nariadenia. Myslím si ale, že by to mohlo byť ďalším krokom v nariadení SEPA, aby komisia mohla ošetriť e, vytvorenie takéto to nezávislého orgánu pre správu SEPI a to by sa malo riešiť tiež v úvode, nie v samotnom tele textu. Takže snažím sa o kompromis a tieto pozmenujúce návrhy k článkom beriem do úvahy a a zapracovávam ich do úvodu alebo do úvodného kompromisu. V úvodnom ustanovení 11 sú veľmi dobré návrhy Sofy Infeld 107 a tiež Shantis 119. Toto sa týka úvodného ustanovenia 18, ale ja by som to dala sem, pretože tu sa rieši táto téma. Tieto dve úvodné ustanovenia zdôrazňujú dôležitosť informačných kampaní SEPA pre verejnosť a poskytovateľov služieb, ktorí sú zodpovední za tieto kampane. Je to veľmi dôležité, keď riešime dobré fungovanie SEPI. Verejnosť by mala vedieť o produktoch SEPI, mala by byť dobre informovaná a toto sa snažíme zdôrazniť a vyslať veľmi dobrý signál v tomto zmysle v úvodnom texte. Úvodné ustanovenie 17a, toto je nová časť, článok 118. Kompetentné orgány by mali zabezpečiť, aby všetky mandáty boli platné ako mandát SEPA. Toto je téma, ktorá by sa mala riešiť na úrovni členských krajín niečo, čo mm, nemôžeme regulovať na úrovni EÚ v rámci legislatívy. Malo by sa to riešiť v členských krajinách, takže primerané miesto pre viaceré články, e, texty k článku 5, ktoré sa týkajú mandátu SEPA napríklad 165, 172, 163, 4, Feber, Bullman, Bals a Klins sú tu v úvodnom ustanovení 17 a ja by som rada vypracovala text e, v tomto zmysle, pretože to sem patrí a malo by sa to riešiť v úvode. To je všetko, čo som chcela povedať k úvodu a teraz niekoľko krátkých komentárov k, e, komentárov k článkom. Článok 1. Rozsah pôsobnosti smernice. Sm, mm, mm, 121, 125, 6 a 7 Bals, Klins and Giggles a 18 z mojej strany. Tieto návrhy chcú vylúčiť e, posledné systémy pladieb z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a pokúšame sa o kompromis. Článok 2 sa týka definícií. Mnohé návrhy objasňujú tieto definície Zvlášť e, dôležité je definovať mandát, ako hovoria Balc a Langen v zdôvodnení k e, návrhu 133 tiež 134, 134 a 135. To sú návrhy viacerých kolegov. Spoločná definícia, ktorú by sme mohli byť schopní nájsť. 4a je nový článok, tam sú všetky tieto zásadné požiadavky a návrhy Bulmana, Makatry a Paxis a z mojej strany to týkajú e, doložiek o spotrebiteľoch, mohli by byť predmetom kompromisného textu. Tiež by som chcela predložiť e, návrhy, ktoré sa týkajú práv spotrebiteľov na Týka sa to 175, 176 a tak ďalej. 40 gigold kľud e, Bullman, to by som tiež chcela vložiť do tohto kontextu. V konečnom dôsledku sú zamerané na ochranu spotrebiteľov. Ako veľmi bude primerané rozšiť, rozšíriť tieto práva na refundáciu, to je ďalšia otázka, pretože existuje mnoho služieb, ktoré je možné poskytnúť cez internet. Ak ste napríklad stiahujete niečo, tak ako refundovať peniaze v prípade, že už ste použili túto službu. Tu sa musíme zamyslieť nad primeraným znením. Článok 5 no, je zásadný pretože konečný e, dátum e, pre migráciu na SEPu sa tu definuje a všetky tieto návrhy predložené zo strany kolegov podporujú jednotný dátum pre mm, takéto ukončenie mandátu. Potom sú tu ďalšie variácie e, tohto časového limitu 24 mesiacov až 60 e, mesiacov a ja vítam návrh Langena 151 a Bulmana 155, e, pretože podporujú e, reálne návrhy. Pôvodný návrh komisie je možno príliš ambiciózny, 24 mesiacov pre postupné odčlenenie týchto národných schém a 24 mesiacov je už určitým kompromisom. A zvlášť, keď si spomenieme, že Európsky parlament vyzval vo svojich dvoch uzneseniach na rýchly konečný dátum mm, na neskôr do 31. decembra 2012 na migráciu k nástrojom SEPA v februáru, v, k februáru 2013 to bol návrh e, rady a to je tiež veľmi blízko k návrhu, z, k duchu toho návrhu správy. Takže ja dúfam, že dosiahneme kompromis s tými, ktorí podporujú veľmi rýchly konečný dátum. Článok 6 rieši MIFS a tieto návrhy sa týkajú 178 až 182 článkov a tieto články, pozmeňujúce návrhy 183 až 204. Návrh, komisia navrhuje transakcie, kde je odmietnutá, vrátená e, platba a komisia navrhuje zákaz, zákaz zákazmi pre transakcie. Viaceré banky by ich ale chceli zachovať. Základný argument je taký, že vo v niektorých krajinách bankový priemysel je veľmi segregované. Sú tu komerčné banky s mnohými operáciami, potom priame debity a ďalšie banky, kde sú um, spotrebitelia plátcami. Mal by to byť prechodné obdobie pre MIF, aby bankový priemysel v týchto segregovaných trhoch mal čas prispôsobiť svoje obchodné modely a transakcie transakčné poplatky by mali byť založený, založené na nákladoch a čo najjednotnejšie tak, aby boli rovnaké pravidlá pre všetkých. Pán Bals Článok 170, pozmeňujúci návrh 179 objasňuje, že MIF by sa mali využívať počas prechodného obdobia jedine tam, kde už sa používajú a ja som za e, znižujúci trend, ale mohli by sme sa na to ešte podrobnejšie pozrieť. Článok 7, 205 až 207, Gigold, Klins a Langen a 116 gigold, úvodné ustanovenie 16. Toto sú všetko texty, ktoré sa týkajú nemeckého LV. Ja som už e, predstavila možné návrhy, prechodné obdobie v rámci 5 rokov, keď aktéry by mali vyvinúť nejakú náhradu SEPA. A toto by som chcela zachovať a dúfam, že budeme mať určitú podporu zo strany mojich kolegov. Článok 17, pozmenujúci návrh 203 až 206, Danuta Jaclovieska. Tu navrhuje viac času pre migráciu k sebe, k, pre tie členské krajiny, ktoré ešte nepoužívajú euro ako menu a možno by bolo dobré e, presunúť sa aj k stanovisku rady Ďakujem Danote za tieto veľmi dobré pozmenujúce návrhy. Tiež článok 17 členské krajiny by mali umožniť určité časové obdobie pre poskytovateľa platobných služieb na konverzné služby pre národné platby a transakciu, ktoré umožnia spotrebiteľom pokračovať vo využívaní IBAN miesto miesto IBAN sme za tieto návrhy 164, Gigold 166 a Bullman 224 a Shantis 225. Všetky sa týkajú rovnakej otázky a zdôrazňujú právo spotrebiteľa na takéto služby bez dodatočných nákladov. No a na záver prílohy. Sú tu iba technické požiadavky, ktoré tu zostali 241, 242 a 247. V týchto návrhoch chceme zabezpečiť, aby IBAN by nebol sprostredkovaný automaticky bez e, súhlasu plátcu a musíme zabezpečiť, aby čísla účtov neboli poskytované v prípade, že plátca o tom nevie alebo si to neželá. Toto sú komentáre, ktoré som chcela urobiť k týmto návrhom a rada si vypočujem vaše komentáre. Ale k časovému harmonogramu ja dúfam, že budeme mať všetky tieto kompromisy pripravené ku koncu tohto týždňa a pošlem ich na vaše mailové adresy, aby sme mohli začať rokovať v pondelok, v útorok. A dúfame, že budeme pripravení e, ku koncu budúceho týždňa na hlasovanie, ktoré bude nasledovať potom v ďalšom týždni. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, Sari. Teraz by som rád odovzdal slova pánovi Ibarimu od SAD. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni za veľmi otvorenú spoluprácu. Takisto ďakujem za správu a pozmejúce návrhy. V prvom rade musím povedať, že som rád, že ochrana najslabších teda súkromných e, spotrebiteľov, bola vždy ťažiskom našej rozpravy. Opakovane sa hovorilo o tom, že občania neiniciovali túto zmenu ani nežiadali túto zmenu, tak znamená, že prispôsobenie sa týmto zmenám by malo byť zamerané predovšetkým na spotrebiteľov. A príslušné politické skupiny urobili aj potrebné pozmeňujúce návrhy. Napriek tomu vás žiadam, aby ste zbytočne nezasahovali do princípov trhovej ekonomiky a aby ste neregulovali ceny, pretože to znamená, že by sme sa vrátili späť. Po druhé, chcem znova zopakovať svoju, svoje prvé stanovisko a to, že bude dobre e, stanoviť e, spoločný termín pre zavedenie prevadných príkazov a priamých inkaz. Jeden dátum je e, cenovo výhodný a na základe pozmeňujúcich návrhov vidíme, že e, nás čakajú ešte veľmi zaujímavé rozpravy. Po tretie, domnievam sa, že parlament ako snemovňa demokraticky zvolených poslancov e, vidí, ako je dôležité, že treba monitorovať demokraticky, co sa deje a takisto vidíme, že SEPA je dôležitá pre všetky zainteresované strany. Mali by sme podporovať e, jej činnosť. Vážení kolegovia, my, Európania, máme širší pohľad na celý tento proces. Bolo by naozaj veľká škoda, keby dobrá iniciatíva bola zničená volebnými sľubmi a predčasnými stanoviskami a vyhláseniami. Ďakujem veľmi pekne teraz e, pani Sofie Pell, Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, teraz v náhodnom poradí sa vyjadrím k veciam, ktoré hovorila pani spravodajkyňa. Chcem sa jej prvom rade poďakovať za to, ako dobre spolupracovala s ostatnými, pokiaľ ide o ten konečný dátum. Musím povedať, že moja skupina e, podporuje najambicioznejší dátum, ktorý je možný a keď to bude 24 mesiacov, tak to bude 24 mesiacov, ale musíme sa dohodnúť na konkrétnom dátume. Mali by sme mať vždy na pamäti, keď sa ľudia stiažujú, že je to príliš skoro, tak e, nezabudajme, že celý ten proces začal už pred desiatimi rokmi, takže poďme už ďalej. E, pokiaľ ide o ostatné otázky, o ktorých ste hovorili, nož e, zvýšenie cien, súhlasím s vami, to možno spomenúť v úvodnom ustanovení, ale určite nie v článku. Nie som za uložené zmrazenie cien na 10 rokov. To nie je normálne na vnútornom trhu. Podľa mňa existujú iné spôsoby, ako sa vyhnúť nepremeranému zvýšeniu cien. A pokiaľ ide o riadenie E, procesu. Nie som presvedčená o tom, že e, treba vytvoriť ďalší orgán. Možno by sme mali zmeniť zloženie EPC, možno to je niečo, na čo by sme sa mali pozrieť skôr, než vytvárať nejaký nový orgán, pretože si nie sme celkom istí, čo by ten nový orgán robil, ako by fungoval. Ja som prišla e, s pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa týka informačnej kampane. Ja som uh, bola skôr za to, aby sme informovali užívateľov čo najskôr. S tým sme mali začať už včera. Ani by e, nemalo byť potrebné robiť nejaké posmenujúce návrhy o tejto veci. Predsa nič dnes bankám nebráni informovať svojich užívateľov. Mali by sme chrániť tých úbohých užívateľov, ktorí nie sú schopní pochopiť, že bude e, nový systém s novými kódmi, ale prosím vás, vedie rok 2011. Takže banky s tým by mali začať už e, teraz. Myslím si, že pokiaľ ide o ďalšie problémy, mohli by sme prísť s textom, ktorý by pomohol Nemecku prekonať problém, pokiaľ ide o MIF. E, prišla som s pozmeňujúcim návrhom, e, ktorý by mohol byť strednou cestou Eh, akýmsi eh, kompromisom. A skôr by som eh, podporila komisiu a podporila zrušenie v dopredu dohodnutom dátume, pretože skôr či neskôr to, čo funguje teraz, uplynie. Takže čokoľvek, s čím prídeme, bude iba predlženie toho, čo už teraz funguje. Ak nie sme ochotní podporiť v tomto komisiu, tak si myslím, že by sme mali ponechať tie prechodné obdobia čo najkračšie a mali by byť ešte kratšie než tie, ktoré navrhuje pani spravodajkyňa. Pokiaľ ide o ELV, e, ja by som chcela, aby ste podporili pozmeňujúci návrh e, pána Klinca. Ja naozaj nevidím dôvod pre 5-ročné prechodné obdobie. Nepočula som o tom nejaký presvedčivý argument. No a nakoniec e, jedna pripomienka. Vy ste tam vložili pojem spotrebiteľ možno by bolo lepšie dať tam jednotlivý užívateľ než podniky alebo užívateľia. Pretože aj malé a stredné podniky sú užívateľia a zrejme budú hlavnou skupinou užívateľov v novom systéme. Tak možno jednotliví užívateľia by bol lepší pojem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Sofie. Pán Epping. Sven Giegel. Nuž, mám taký pojem, dojem, že mnohé z tých kľúčových e, vecí sú stále rovnaké. Hovorím o nich stále dookola, ale zaujímavé je vypočuť si tých, ktorí neboli tieňovými spravodajcami, pretože ja mám taký pocit, že pokiaľ ide tieňových spravodajcov, tam nedošlo k nejakým veľkým zmenám, ale zasa na druhej strane som naozaj veľmi rád, že ste zohľadnili niektoré veci, ale pokiaľ ide o tie kľúčové veci, ešte vždy máme určité problémy. Pokiaľ ide o úvod, tak okrem toho, že tam je jeden dátum pre ukončenie, ktorý by mal byť podľa mňa čo najneskôr, Veľmi ťažko sa mi tu hľadá rozsiahly konsenzus. To je veľmi čudné. A musím to povedať ako koordinátor, pretože pri mnohých ďalších záležitostiach tiež máme názorové e, rozdiely, ale pokiaľ ide o technické správy, tam sme sa vedeli vždy dohodnúť. A toto je akési začarované. Máme tu nejaké čudné boje. Nemci za niečo bojujú, Francúzi bojujú za niečo iné Eh, potom tu máme tých úbohých Fínov a úbohého fínskeho spravodajcu, eh, ktorý sa snaží držať všetkých pohromade. Tak toto všetko nám bráni eh, pracovať. Podľa mňa je úplne jasné, že jednotný trh potrebuje takýto systém. A sú tu rôzne tradície v jednotlivých krajinách. A nikto nie je proti tomu princípu, že by sme mali mať jednotný systém. Sú však ľudia, ktorí sa obávajú, že výhody starých národných systémov sa stratia, keď budeme mať náš spoločný systém. Prečo nemôžeme uistiť užívateľov aj ostatných, ktorí používajú ten systém, že neprídu o tie výhody. Nemala by tu byť silná nevýhoda, ak chcete dodržať úspory eh, z práce vo veľkom z veľkého rozsahu. Takže mali by tu byť e, tieto e, výhody, ktoré so sebou e, prináša veľký rozsah, ale musíme si spolu sadnúť, možno nielen tie spravodajcovia za zatvorenými dverami a znova by sme to mali prediskutovať. Naozaj by som to považovala za veľmi čudné, keby nakoniec sme mali nejaké veľké väčšiny, ktoré nebudú so všetkým súhlasiť, pretože sa nevieme dohodnúť na týchto technických záležitostiach. Chcel by som poukázať na jeden veľký problém a vy ste to spomenuli tiež a to je právo na refundáciu. A pre nás je problém takýto. Aby ten starý mandát platil aj v budúcnosti, ľudia ktorí ich podpísali, musia mať tie isté práva, ako majú aj dnes. Ak poviete alebo si myslíte, že to je nový problém, že keď podpíšete mandát, tak ste možno už použili ten produkt, ktorý ste e, získali s tým mandátom. To nie je nič nové na internete. Napríklad, ak si kúpite niečo, čo môžete zjesť a podpíšte na to mandát a zjete ten produkt, tak e, nepotrebujete predsa internet na to, aby ste prišli na to, že ten produkt tam už nie je, lebo ste ho zjedli. No napriek tomu ten mandát máte a niektoré veci sa už spotrebujú, alebo napríklad nájomné. Ak ste žili v dome, Nemôžete len tak e, vytlačiť e, ľudí, ktorí bývajú v nájomných bytoch z bytov, čo je, chvala Bohu, dobre, pretože inak by to bol veľký problém v Nemecku. Lenže ten produkt už je do určitej miery spotrebovaný, pretože niekto už v tom byte nejakú dobu žil. Ale ak nedáte tým spotrebiteľom rovnaké práva, budeme musieť znova preformulovať ekonomické mandáty a to bude viesť e, k ekonomickej katastrofe. A to vie každý. Buďte teda flexibilní v tejto otázke refundácie. Ak nebudeme mať e, túto flexibilitu, stovky miliónov mandátov e, sa budú musieť zrušiť. To sa nedá vyriešiť na národnej úrovni, pretože inak budeme mať obrovský právny problém a to predsa nikto nechce. A práve preto si myslím, že musíme nájsť technické riešenie pre tieto problémy. A okrem toho, pokiaľ ide o ceny a oceňovanie, o tom budeme musieť ďalej hovoriť, ale z môjho pohľadu je to veľmi dôležité, aby sme našli riešenie, e, ktoré bude vyvážené pre radu EPC. E, ja som počul, že ste boli dosť skeptickí, pokiaľ ide o zapojenie ďalšieho vládneho orgánu my nie sme skeptickí, chceme tam mať demokraciu, to je ten princíp, na ktorom sa snad budeme vedieť dohodnúť. Nájdeme teda riešenie, s ktorým budú všetci súhlasiť, ale nemôžeme dovoliť takú situáciu, aby si finančný priemysel robil svoje vlastné pravidla. Takáto situácia tu nemôže existovať. E, sú tu teda aj iné záležitosti, ktoré budú zrejme obhajovať e, iní, ale ja naozaj chcem, aby sme si spolu sadli aj s ostatnými aj tých, ktorí napísali tie pozmeňujúce návrhy a pokúsme sa nájsť rozumný kompromis. Nemôžeme dovoliť, aby nakoniec pri hlasovaní bol z toho veľký bordel, takže o toto mi išlo. Ďakujem. Ďakujem, Sven. Nevidím nikoho, kto by Eh, zastupoval lavicu, tak teraz dám pánovi Ferberovi slovo. Ďakujem veľmi pekne. Tu musíme dávať pozor na dve veci. Hovoríme naozaj iba o konečnom dátume, eh, kedy vstúpi nariadenie EPA do platnosti, alebo hovoríme ešte aj o niečom inom. A to je presne eh, náš problém, pretože pokiaľ ide o rulebook alebo o knihu pravidel, tá ešte nie je hotová. Hovorili sme o tejto veci a nevieme sa teda dohodnúť, či to pôjde o, o túto knihu pravidel alebo o ten konečný dátum. Som naozaj rád, že môžem súhlasiť eh, s kolegami v tom, že tu potrebujeme veľkú flexibilitu eh, pretože v knihe pravidiel sú ešte mnohé problémy, ktoré ostali nedoriešené a ktoré ani nemôžu nič vyriešiť eh, v tomto postupe. Ja som tiež prišiel s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi, ale pani spravodajkynia ich nejako nespomínala, žiaľ Bohu. No, ale e, sú to zrejme dôležitejšie veci. A ja som jeden z tých zlých chlapcov, e, ktorí sú za predlženie termínu, aby sme mohli využiť e, ten čas a skutočne pripraviť dobrý návrh. Minulý rok e, sme sa na plenárnom zasadnutí tak e, dohodli, keď tam bol e, pán komisár Barnier a Hovorili sme o tom, že sú tu veci, ktoré ešte sú nepriateľné. Máme 27 členských štátov, máme 27 rôznych postupov pre hotovostné nákupy. Nehovorím teraz o nákupoch na internete, hovorím o nákupoch v obchodoch. No a niektoré veci jednoducho už nebudú platiť. Budeme mať iba jeden postup, budeme mať iba kreditné karty. To nemôže byť naša úloha. Nemôžeme predsa systém, ktorý tlačí peniaze jedným podpisom zrušiť. To jednoducho nejde. Sú tu rôzne mandáty a tak ďalej. Ja som si to overovala aj u seba doma. E, koľko mandátov som už dal? E, športový zväz e, syna, potom zmluvy pre mobily, časopisy, predplatné časopisy a tak ďalej a tak ďalej. Je tých vecí veľa. Takže keď som spočítala všetky tie mandáty, tak vyšlo mi z toho dvojciferné číslo. Keď si zoberiem e, všetkých pokladníkov z e, športových klubov a kapely, no dobre, aj my máme ešte uh, e, dýchové kapely v mojom meste, dokonca tri dýchové kapely, aj tam ľudia dávajú peniaze. Potom máme uh, dobrovoľný požiarný zbor a tak ďalej. A všetci chodia za mnou a hovoria, uh, vám tam šibe v tej Európe. Musím každému členovi e, podpísať, e, či budem ďalej podporovať ich klub alebo kapelu alebo koho. Musím to za každým obnovovať a obnovovať a s tým musíme niečo urobiť. Preto som prišiel s pozmeňujúcim návrhom alebo by som rád, keby sa tomu venovala pani spravodajkňa. No a e, potom posledná téma, ktorá vzrušuje Nemcov a to, aké dlhé má byť číslo účtu. To vieme aj z vedeckých podkladov, že je mnoho jednoduchšie zapamätať si 7-miestne číslo ako 20-miestne číslo. A je ľahšie zapamätať si 7-miestne číslo ako 14-miestne číslo. Tak nás Boh stvoril. No a teraz budeme robiť e, prevody a tieto e, prevody budú aj cezhraničné. A preto je tu otázka, či tie e, národné čísla účtov majú e, zostať tak, alebo či banka bude automaticky konvertovať tieto čísla na iné čísla. To nebude musieť robiť zákazník, ale to bude robiť automatická banka iba v prípade cezhraničných platieb. E, bude to teda nejaká povinnosť, ktorú zavedieme pre konvertovanie týchto číslov, e, čísel účtov Mm, chcem vám teda povedať, že tu nikto nechce zničiť SEPu. My predsa potrebujeme SEPu a máme predsa spoločnú menu a v rámci jedného platobného priestoru by sme mali mať e, spoločný technický základ, ale to neznamená, že by sme mali urobiť taký radikálny e, rez a jednoducho všetko, čo je dobré a čo teraz existuje, zničiť jedným ťahom. Takže bol, bol by som rád, keby pani spravodajkynia zobrala do úvahy aj e, jednotlivé zvláštne črty, ktoré existujú e, v členských e, štátoch. Ďakujem veľmi pekne. Jean-Paul. Ďakujem, pán predseda. Počúval som s veľkým záujmom, čo povedal Markos k rozličných e, združeniach a o e, členských poplatkoch. Chcem Eh, pripomenúť, že keď sme robili smernicu o platobných službách, kde som bol spravodajcom počas predošlého mandátu, tak problémom bola veľká diverzita platobných systémov 27 krajín a vôľa zjednotiť ich. Toto bolo ťažké a preto harmonizácia bola len čiastočná a to prispieva k ťažkostiam, ktoré dnes máme. Pokiaľ ide o SEPA, tak e, v tejto smernici ešte sme mm, urobili chyby, pretože okolnosti nám neumožnili urobiť niečo iné. Nemáme konečný dátum, ktorý by bol realistický a dodal potrebnú pružnosť, ktorú žiada oprávnenie Markus a zároveň e, dal zmysel práci, ktorá sa robí. Chcem pripomenúť, že Eh, systém jednotných platieb v Európe eh, je veľmi drahý pre banky, je to drahšie ako prechod na euro. Sú tu informačné investície a tiež investície na vzdelávanie personálu a tiež investície na komunikáciu. A myslím si, že Teraz je potrebné nájsť reálny základ, aby tento systém mohol byť zaintegrovaný a zrealizovaný. Ak budeme príliš dlho čakať, tak len zhoršujeme tie ťažkosti a komplikujeme situáciu pre našich občanov. Je pravda, že sú tu potrebné zmeny, ale najväčšia zmena bola e, prechod na e, euro, kde je 17 členov. E, pre mňa je dôležité E, práve ten pojem e, výmenej komisie. E, Sophie Intvel to spomenula a táto diskusia sa musí brať poctivo, pretože snažíme sa rozhodnúť. Komisia, zvyčajne ju kritizujeme, ale Komisia sa snaží rozhodnúť, urobiť ten RES prostredníctvom nariadenia, riešiť problém e, mm, konkurencieschopnosti. Máme jurisdikcie, ktoré sa týkajú, ktoré riešia tieto otázky. Boli tu otázky, e, ktoré boli riešené a tu je skutočná téma, ktorá sa nedá Eh, ignorovať eh, nariadením, že to je jednoducho zakázané, že je to zakázané iba v, jednot- v niektorých prípadoch, nie vo všetkých a vieme, čo to spôsobuje. Takže táto výmená komisia, prvý argument, ktorú, ktorý máme, je, že sa to týka iba niektorých krajín. Ale v krajinách, ktorých sa to netýka, sú iné systémy. A systémy, ktoré nie sú veľmi transparentné. To znamená, že náklady na operácie sú financované inými bankovými operáciami a teda transparentnosť pre spotrebiteľa je nulová. Ale musíme sa pozrieť na to, čo sa deje v krajinách, ktoré uplatňujú tento systém e, výmených poplatkov. Ako som e, povedal pred niekoľkými rokmi, zneužíva sa to. Teda výmené poplatky boli fixované úplne jednostranne zo strany operátorov na, ú, na úkor spotrebiteľov a to je neprijateľné. Na druhej strane tieto výmenné poplatky sú oprávnené kvôli nákladom na operácie. Napríklad platobná služba nie je verejným produktom, je to komerčná činnosť, obchodná činnosť. A môj kolega pred chvíľou povedal, že nesmieme ísť príliš smerom k narušovania trhovej ekonomiky a ja chcem povedať, že s ním súhlasím. Musíme tu mať e, spravodlivú cenu za operácie, ktorých náklady sa musia vyhodnotiť. A otázka dnes nie je, že chceme zrušiť výmenné poplatky, ale zabezpečiť, aby ich úroveň bola alebo korelovala s reálnymi nákladmi na operáciu. A to je dôvod, prečo si myslím, že prostredníctvom tohto nariadenia nemôžeme riešiť túto otázku, pretože ak nám povedia, že toto je porušenie konkurencie, tak to treba dokázať. Nestačí povedať, dogmaticky tvrdiť, že je to tak, pretože komisia to rozhodla a komisia to rieši už nejaký čas. Takže vyzývam spravodajkyňu, aby sa pozrela na tieto otázky presne, aby sme nepríjmali stanoviská, ktoré budú definitívne e, nepriaznivé voči spotrebiteľom. Prečo? Pretože ak zakážeme to, čo má byť transparentné e, o nákladoch, tak banky a platobní sprostredkovateľia sa budú financovať iným spôsobom. A ten, ten najhorší spôsob je, že napríklad e, sa stanovia iné bankové náklady a poplatky na produkty, ktoré nemajú nič spoločné s platbami, napríklad Francúzsko. Uh, Napríklad tam sú výmenné poplatky, ale vo Francúzsku sú šekové knižky zadarmo a spotrebiteľ neplatí za šekovú knižku, ktorú má na vykonanie rozličných operácií. Môže ak túto netransparentnosť e, e chceme e, ilustrovať, tak náklady možno presunúť napríklad na šekové knižky. Tie budú spoplatnené. A myslím si, že ten, kto stráca v tomto prípade SEPI, je, že sa favorizujú alebo zjednodušujú transakcie. Prejdeme ťažkým obdobím, kde sa zvyky zmenia, ale nezmenia sa dnes. A po druhé, nesmieme príjmať ustanovenia, ktoré pod zástierkou technických otázok rozhodujú nepriaznivo o otázkach, ktoré ak by sa mali e, rozhodnúť, tak e, by sa neriešili nariadením, ale e, nejakým súdnym opatrením alebo rozhodnutím nejakej jurisdikcie. Ďakujem. Merci Jean-Paul. Ďakujem Jean-Paul. Udo? Dankeschön. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pani spravodajkyni za to, že sa tak angažovane posiela do práce. Naša politická skupina už hovorila, Ivari Pada, a máme tu dve kritéria Poprvé tu je ochrana e, spotrebiteľa, tá je ťažisková. No a potom e, druhá otázka je neutralita konkurencie schopnosti, pretože tu nesmieme robiť nejakú politiku v oblasti hospodárskej súťaže, nesmieme zavádzať nejaké nové pravidla. E, môžete byť uistená, pani spravdajkňa, ale aj naša vážená kolegyňa od liberálov, že mojej politickej skupine nejde o to, aby sme zadržiavali veci. E, to tu už bolo zdôraznené viac raz. od pána kolegu Gozesa e, prišiel v poslednej minúte ešte návrh, e, ktorý by spomaloval celú tú záležitosť. Musím povedať, že to bol návrh, ktorý prišiel vlastne aj z mojich končín, ale chcem vám povedať a uistiť vás, že my nechceme naozaj nič zdržiavať. Ale netreba podceňovať ten potenciál, pokiaľ ide o SEPu to je niečo, čo priamo pocítia spotrebitelia. V Južnej Európe sú mnohí na uliciach, pretože sa už e, nemôžu stotožniť so súčasnou e, situáciou, čo my robíme e, v Európe, ako sa snažíme politicky všetko riadiť uprostred kontinentu zasa už spotrebitelia nechápu, prečo uplatňujeme určitú techniku alebo prečo eh, musíme zavádzať eh, určité zmeny. Eh, kolega Kikol to o tom hovoril a takisto aj kolega Ferber. A potom tu máme otázku, ktorá sa týka správnej techniky a tá je taká podstatná. Áno, pripájam sa k tomu kritériu, že spotrebiteľ nesmie mať v konečnom dôsledku e, pocit, že už sa v ničom nevyzná, že sa všetko veľmi skomplikovalo. To by totiž to prinieslo so sebou obrovské náklady, ktoré sú zbytočné. Náklady na prispôsobovanie celého systému a pre mnohých je to dôležitá otázka. Napríklad Gigold hovoril, prečo by sme sa mali zbaviť eh, tých eh, výhod, ktoré momentálne máme v jednotlivých členských štátoch. Ľudia sú na to zvyknutí. Prečo by sme to nemohli upraviť rozumne tak, aby sme v Európe mali iba výhody a nie obrovské negatívne aspekty a iba obrovské náklady na prispôsobenie. Eh, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, tá je najdôležitejšie. Predstavte si, pani e, spravodajkyňa, že príjmeme viaceré pozmeňujúce návrhy a teraz hovorím o pozmeňujúcom návrhu 172. Predstavte si, že e, členské štáty by sami rozhodovali o týchto mandátoch. Ja viem, že nerada o tom hovoríte, ale zase by sme mali 27 rôznych pravidiel niečo by sa prijalo a v konečnom e, dôsledku by ľudia hovorili, že Európsky parlament e, spôsobil tento chaos, kde budeme mať 27 rôznych pravidel na miesto jedného. No a e, vaša politická skupina, ako aj liberáli, hovoria, že by sme mali mať európsku legislatívu. A s touto európskou legislatívou tých 26 alebo 27 legislatív a predpisov bude zbytočných. E, preto by sme mali ďalej pracovať na technike, aby sme mohli ponechať výhody bez toho, aby sme zavádzali nevýhody. E, to je to, čo vám chcem povedať a mali by sme investovať ešte veľa času a práce do toho, aby sme dospeli k dobrému výsledku. Ďakujeme, Udo. Sophie Tveld požiadala o slovo, nech sa páči, poprosíme stručne. A potom dostane slovo komisia, aby uzavrela tému a potom ešte spravodajca. Len poznámka k duchu tejto rozpravy. Vypočula som si aj pána kolegu Bulmana, a vy sa odvolávate na mladých ľudí, ktorí vychádzajú do ulic a námestí v Európe a žiadajú zmenu, žiadajú napredovanie, nežiadajú, aby sme sa vrátili späť v čase do sveta, kedy bol akoby svet oveľa lepší ako dnes. Jednoducho svet sa otáča, aj ak sa nám to nepáči, otáča sa rýchlo a potrebujeme trochu viac odvahy pri reformách. Bude to na prínos každému jednému európskemu občanovi? Nebude. Treba im vysvetliť, že niekedy sa veci musia zmeniť, že si musia na to jednoducho zvyknúť. Ak Európa nebude ochotná sa zmeniť, a myslím si, že táto rozprava je len odborná diskusia, drobná vec, ale je to e, exemplárny príklad, aká je Európa, aká, aká je neschopná prijať rozhodnutie, neschopná sa zmeniť, ale ak sa Európa nezmení, tak sa stane irrelevantnou. Poprosím o väčšiu odvahu tejto rozprave a e, nestúpajte na brzdy, ale poďme dopredu. Ďakujem. Vystúpenie bez mikrofónu. Je mi ľúto, budeme postupovať tak, že teraz dostane slovo komisia. Nech sa páči, poprosím o stručnosť. Nož, e, ďakujem, pán predsedajúci. Ak mi hovoríte, že mám hovoriť stručne, tak potom jednoducho poviem len to, že táto rozpráva, ktorú sme si dnes ráno vypočuli, e, volá po kompromisných riešeniach, čo je dobré, vychádzajúc z, z spravodajkyne, textu spravodajkyne pani Esaja. Všeobecný prístup, ktorý sa takisto potvrdil v Koreperi minulý týždeň, platí a komisia je pripravená byť čo najotvorenejšou pri, a najflexibilnejšou pri nadchádzajúcich trialogoch. Nebudem hovoriť o konkrétnych veciach špecifických. Naša pozícia, čo sa týka mandátu a dátumov, je taká, ako bola predtým. Aj čo sa týka SEPI a priamých inkázia, sa si želám, aby sme sa čo najskôr dohodli, pretože si uvedomujem výhody jednotného trhu a ako to zjednodušuje pre sťahovanie. Poplatky MIFS, čo k ním povedať? Kolega by možno k týmto e, výmenným poplatkom vedel niečo povedať, či sú efektívne alebo nie, alebo či poškodzujú spotrebiteľa, práva spotrebiteľov. Na tie sme dbali. V návrhu sme dokonca šli až Navyše k tomu, čo nariaduje Európska platobná rada EPC, myslím si, že máme e, ísť ešte trochu ďalej, pretože ak práva spotrebiteľov pri priamých inkasách sa berú do úvahy, tak potom v texte sme sa tomu venovali. V každom prípade by sme mali byť v súlade s so, služ- so smernicou o službách a so všetkými príslušnými nariadeniami. Viac už k tomu nepoviem, ešte kolega povie za pár slov. Ďakujem za slovo, pán predseda, veľmi stručne, len k výmenným poplatkom MIFS chcem k ním niečo vysvetliť. Cieľ tohto oceku je poskytnúť právnu istotu bankovému sektoru ako by mali štrukturalizovať svoje biznis modely. To sme už niekoľko rokov žiadali. Celé roky to žiadame od bankového priemyslu, aby to urobili. Preto veríme, že poplatky za transakciu nebudú v súlade s pravidlami konkurencieschopnosti, tak ako ich vidí Európska komisia a ako boli publikované. Čo navrhujeme v texte, nie je v súlade so smernicou a neposkytuje právnu istotu. Vytvára to právny zmetok. Jediný spôsob, akým by sme sa mali vysporiadať s touto záležitosťou, je cez jednotlivé prípady konkurencieschopnosti v jednotlivých členských štátoch. To však vytvorí neferové podmienky, nerovnaké podmienky, najmä pri cezhraničných obchodovaniach. Teraz stručne k prechodnému obdobiu. Rada a parlament teda aspoň niektoré pozmeňujúce návrhy z parlamentu predpokladajú oveľa dlhšie obdobie než komisia, teda presahujúce rok 2012. Zmena, ktorú navrhla rada, je jasné rozlišenie medzi národnými a cezhraničnými priamými inkasami z nášho hľadiska. To je veľmi dôležité rozlišiť, pretože ak budeme mať poplatky MIFS za cezhraničné priame inkasa, tak prídeme o príležitosť vytvorenia jednotného trhu pri platobných službách pre 21 členských štátov EÚ, ktoré nemajú poplatky MIFS. Preto by sme si mali uvedomiť, že tu vzniká potreba prechodného obdobia do dlhšieho, prechodného obdobia pre domáce poplatky MIFS, ale ak by pri eh, cezhraničných poplatkoch MIX bolo dlhé prechodné obdobie. To by nás teda netešilo. Ďakujem, hovorí predseda. Teraz dostane slovo spravodajkňa a poprosím ju, aby bola veľmi stručná. Áno, pán predsedajúci, už by sme mali hlasovať, preto budem veľmi stručná, nebudem odpovedať jednotlivcom na ich poznámky. Chcem vám len pripomenúť, že rada sa zhodla na tejto veci. Ja som si istá, že aj my sa zhodneme. A mm, som ďačná najmä Svenovi a Sofi, ktorí nám chcú všetkým pripomenúť, že tu máme mať jeden spoločný cieľ. A to je dobre fungujúci jednotný trh s platbami, ktorý bude vedieť k dobre fungujúcemu jednotnému trhu ako celku. To je náš spoločný cieľ a teraz sa pohybujeme smerom k tomuto cieľu, k tejto mete. Myslím si, že to treba mať stále na zreteli a každý sa musí asi niečoho vzdať, aby sme sa spoločne dostali k tejto méte. Dúfam, že v tomto duchu budeme postupovať ďalej. Aj tento duch sa bude prejavovať v nasledujúcich rozprávach budúci týždeň. Som si istá, že nájdeme kompromisný text tejto veci. Ďakujem. Ďakujem. A teraz podľa harmonogramu budeme hlasovať v tomto výbore o veciach, ktoré sa budú 27. E, júna a potom v septembri, o ktorých sa bude hlasovať neskôr v iných inštitúciách. Takže prechádzame k tomuto bodu programu. Ďakujem, pán predseda, za túto prvú prezentáciu návrhu správy, ktorá bola distribuovaná všetkým kolegom. K tejto správe už e, sme dostali návrhy e, výboru pre rozpočet a výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky. Myslím si, že toto budú užitočné príspevky k našej práci. Predtým, ako prejdem k podrobnostiam, tak mám dve pripomienky všeobecného charakteru. Prvá sa týka cela a son importance. To má svoj význam samotného názvu správy. Pretože návrh správy, tak ako bol predložený, hovorí, že ide o Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík. A toto sa pravidelne evokuje e, na konferencii predsedov Európsky semester ide nad rámec koordinácie hospodárskych politík, pretože prostredníctvom národných reformných plánov je to vlastne celá stratégia EU 2020, ktorá sa tu implementuje. A ja si myslím, že musíme kolektívne mm, sa zamyslieť, e, prejaviť trochu tvorivosti, aby sme presnejšie definovali čo to je európsky semester, pretože prostredníctvom tejto správy Európsky parlament sa angažuje v diskusiách s inými inštitúciami o tom, ako tento nový nástroj používať eh, v službách komunitárnej metódy a koordinácie medzi národnými politikami a európskou politikou v oblasti, ktorá je nad rámec len koordinácie hospodárskych politík. Druhá pripomienka, tiež všeobecná, sa týka sklbenia tejto práce a to, čo v našom žargóne nazývame balíček hospodárskej správy a riadenia. Samozrejme, že je tu interferencia medzi týmito diskusiami a návrhmi v tejto správe, ktoré berú do úvahy stav rokovaní o tomto balíku. Hoci tento balík má vplyv na hospodársku stratégiu, ktorá sa navrhuje a prístup, ktorý navrhujeme tu, ktorý pokrýva táto správa, na prvý pohľad v každom prípade vstupuje do tejto témy skôr z toho procedurálneho, právneho hľadiska a z hľadiska úloh jedných či druhých. Toto sú také prvé e, úvodné pripomienky a teraz prejdem k detailom návrhu. Ten je stručný, všetci ste si to všetko všimli, ale prichádza vo veľmi dôležitej chvíli pre parlament. Nie preto, že chceme žiadať komisiu, či táto chce zvážiť alebo brať do úvahy, že existuje Európsky parlament a e, európsky semester, ktorý treba brať do úvahy, ale pre nás samotných definovať, aká je realita právomoci, ktorú chceme mať a vplyvu, ktorý chceme mať na celý tento proces. A keďže tu sme v procese, ktorý je trošku osobitý, keďže máme tu kryštalizáciu viacerých postupov, to, čo sa implementovalo Lisabonskou zmluvou, teraz e, stratégiou EU 2020, pakt stability, nástroj e, hospodárskeho riadenia, ktoré máme na stole. Čiže je tu taká veľmi dôležitá kryštalizácia a parlament musí jasne vidieť, kam a ako sa chce e, angažovať. A pokiaľ ide hospodárskú a menovú úniu, tak tu sme v oblasti, ktorá znamená, že veľa kompetencií vyplýva z politiky členských krajín, ale vieme, že bez európskej koordinácie veci nebudú fungovať. Keď sa pozerám na to, čo je v právomoci Európskeho parlamentu doteraz, tak sme z našich skúseností vybudovali určitú eh, pôsobnosť, ktorá je spojená s orientáciami eh, buď nášho výboru alebo výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky pre sociálne témy. Myslím si, že si musíme spomenúť na to, aké bolo toto aký na jednej strane a na druhej strane pozrieť sa, čo sa deje v členských krajinách, Musíme to brať do úvahy, ak chceme napredovať prostredníctvom tohto európskeho semestra. Časť, ktorá je pokrytá zmluvou a ktorá nám oficiálne dáva právomoc alebo právo zasahovať, tak tu sú dva rozmery koordinácia hospodárskej politiky a aspekt dohľadu nad rozpočtom. Koordinácia politiky, tak nástroj, ktorý parlament má, je hospodárska menová politika. Ale v novej stratégii tento nástroj stratí svoj význam a preto Európsky parlament musí nájsť ekvivalent. Dnes a túto diskusiu musíme mať s komisiou a s radou, aby sme to objasnili, aký je súčasný stav, pretože v demokracii nemôžeme meniť register každú minútu. Na, musí sa nám povedať, ako veci budú fungovať. Či už ide o sankcie, alebo mechanizmy upozorňovania, alebo demokratické postupy. Takže tu očividne, ale možno, že to sa ešte zmení, musíme to vyjasniť e, s komisiou. E Ide o ročné preskúmanie rastu, to bude hlavný nástroj. A od tohto momentu e, by som chcela navrhnúť, aby sme boli veľmi ambiciózni. Mali by sme tu mať harmonogram pre prezentáciu tohto dokumentu a to by umožnilo Európskemu parlamentu nájsť ekvivalent e, právomoci alebo vplyvu, ktorú mal prostredníctvom starých e, smerníc a usmernení. Podľa mňa to je zásadné. Ďalší rozmer vyplýva skôr z členských krajín. Tu sú dva aspekty, ktoré chcem v tejto fáze našich diskusí spomenúť. Prvý My nemôžeme zasahovať do postupov členských krajín, ale máme e, vedomosti, o tom, že by tu mohlo byť taký efekt, mohol byť taký efekt nákazy. A pre tieto špecifické potreby sme zaviedli e, pojem hospodárskeho dialógu. Zrešpektujeme nezávislosť v rozpočte členských krajín, ale je tu možnosť diskusie v prípade, že je potreba napríklad mobilizácia európskeho mechanizmu stability alebo v iných časoch, keď je potrebné špecificky diskutovať o špecifických problémoch danej členskej krajiny, tak ako napríklad e, v prípade krízového výboru, keď išlo o Grécko. Ale všetkých chcem upozorniť na presnosť termínu, ktorý musíme využívať. Hospodársky dialog ako výraz ktorý e, je akousi odnožou, alebo vyvoláva dojem, že je odnožou menového dialogu, môže sa týkať iba európskeho semestra, pretože ak to urobíme, tak sa vzdáme časti právomoci, ktoré, budeme mať, ktoré sme mali v minulosti. Hospodársky dialog sa týka dialógu, ktorý chceme mať špecificky s členskými krajinami, osobitných kontextoch ťažkostí, kedy sa žiada náš zásah. A dúfam, že v tomto máme medzi sebou jasno. Pokiaľ ide o právomoci vykonávané na úrovni členských krajín na tento rozmer, chcem e, hovoriť o rozmer, ktorý by mal byť pokrytý v hospodárskom dialogu, ale je tu ďalší aspekt, ako členské krajiny vypracovávajú svoj rozpočet, ako toto všetko je sklbené, aby to bolo koordinačným, efektívnym nástrojom. A tu chcem pripomenúť to, čo povedal Jean-Claude Juncker pred 11 rokmi, keďže išlo o preskúmanie paktu rastu a stability z roku 2005, už Joachim Almunia hovoril o harmonizácii Eh, údajov, eh, termínov, vypracovania rozpočtov členských krajín a dnes v čase, kedy posilňujeme pakt stability, jediná vec, ktorá je eh, zahrnutá v pakte pre Euro plus a ostatných nástrojoch, o ktorých sa rokuje, je zakotvenie v ústave členských krajín zákazu deficitu. A ďalšie aspekty, ktoré sú dôležité, e, ktoré musíme spomenúť, spomeniem niektoré, tento harmonogram, potom vec národných rozhodovaní o dokumentoch, ktoré sa budú odzdávať e, národné reformné programy alebo programy stability a konvergencie. A posledná vec, pre mňa úplne zásadná, je otázka porovnateľnosti rozpočtov. To je stará požiadavka, ale niekto musí začať na tejto veci pracovať, pretože nemôžeme mať stratégiu EU 2020, ktorá je len akademickým cvičením. S tým musíme prestať. A potom ešte mali by sme stratégiu EU 2020. Nikto konkrétne nevie, ako sa bude implementovať v rozpočte EÚ, v rozpočte členských krajín a budeme trestať krajiny na základe kritérií, definovaných nezávisle od ich stratégií. To, e, to, to nie je možné. A posledných pár slov. Pani predsednička, nechcela som hovoriť o podrobnostiam časového harmonogramu európskeho semestra, pretože tieto obavy boli už ošetrené. Uh, len chcem doplniť e, túto prezentáciu dvomi doplňujúcimi postrehmi. Prvý. Musíme sklbiť európsky semester s, s posilneným dialogom, na ktorý sme zvyknutí s národnými parlamentami a tu by sme mali najskôr teda Európska rada by sa mala zamyslieť nad Európskym týždňom, nad parlamentným týždňom, pretože viem, že dva dne, ktoré takto organizujeme, neumožňujú prehlbiť diskusie a určite eh, je tu priestor na ďalšiu prácu. No a potom v druhom trimestri alebo v druhom polčase medzi Európskou radou a časom, kedy komisia predkladá odporúčania jednotlivým krajinám. Mohli by sme to nazvať rozpočtovou konferenciou. To mi umožnili na úrovni e, predsedov, e, predsedu komisie, predsedov výborov alebo byra e, rozšíreného predsedníctva nejaké, zorganizovať nejaké nové stretnutia. Takže to je prvá časť záveru a druhá časť záveru Všetky tieto iniciatívy nás musia viesť k posilňovaniu našej expertízy v tejto oblasti a Ehm, mali by nás e, vybaviť nástrojmi na vykonanie auditu v makroekonomickom kontexte na konci roka, keď komisia pripravuje ročné preskúmanie rastu pre ďalší rok. A malo by nám to umožniť získať ekvivalent pre absolutórium, aby tento európsky semester bol implementovaný v členských krajinách. Takže toľko, pani predsedníčka, nad rámec prísneho čítania tých návrhov, ktoré sú v tejto správe. Chcela som ešte vás oboznámiť s duchom toho, čo navrhujem riešiť v rámci tejto diskusie. A posledných pár slov. Nástroj, prostredníctvom ktorého chceme postupovať alebo napredovať v týchto rokovaniach už som to povedala, výzva tohto európskeho semestru je nad rámec toho, čo je len v balíku pre hospodárskú správu a riadenie. Žiadali sme uzatvorenie alebo vytvorenie tohto balíka pre hospodárskú správu a riadenie nemôže vyčerpať túto tému úplne. Ja by som chcela, aby sme na to nadviazali tým, či chceme mať medziinštitucionálnu dohodu, to je možnosť ktorou by sme sa mohli uberať, týmto smerom by sme sa mohli uberať, alebo ísť smerom k nariadeniu v tejto oblasti, čo je z demokratického hľadiska tá najdokonalejšia forma. Ale v tejto etape navrhujem, aby sme si nechali otvorené dvere v oboch smeroch. Ďakujem. Uh, thank you, thank you. Ďakujem. Váš je mi ľúto, že ma iné veci zdržali a nemohla som byť tu počas celej vašej prezentácie. Poslanci iste sú si vedomi, že sa dejú v súčasnosti i ďalšie záležitosti. Takže pozerám sa, kde sú tieňoví spravodajcovia. Vidím Filipa. Áno, budete hovoriť? Máte slovo, Filip. Ďakujem. Najskôr ďakujem, Perváš. Ešte mi to dá za túto správu, ktorá je e, výborným základom pre našu prácu. Samozrejme, že ho musíme ešte obohatiť. Chcem zdôrazniť tri základné veci pre nás. Prvá ide o to, že tento semester je súčasťou európskej sekundárnej legislatívy. Prečo to hovorím? len preto, že som relatívne nový poslanec, a že sa nejako veľmi e, nadmerne zaoberám týmito vecami v inštitúciách, ale je, to, je tu skôr o to, že si uvedomujem novú sériu iniciatív, ktoré plynú z inštitúcií mimo rámca Európskej únie. Môžem spomenúť napríklad Európsky stabilizačný mechanizmus a ďalšie veci. Sme tu svedkami opätovnej opätovného znárodňovania niektorých oblastí politiky, aspoň pokusov o to, a to nie je vôbec zdravé, pretože čo z toho bude vyplývať? U, úpadok demokracie. Ja si myslím, že na úrovni členských štátov EÚ by mala demokracia fungovať dobre, ale my sme svedkami toho, že sa všetko deje medzivládne a právomoci ubúdajú, pretože vlády o istých veciach nehovoria alebo hovoria o nich až potom s národnými parlamentami. A nie je tu žiadna ďalšia inštitúcia, ktorá by tieto medzery, ktoré tu vznikajú v systéme, pokryla. Myslím si, že strácame ľudí, napríklad e, krajiny, ktoré sú čistými prispievateľmi, tie kričia, že majú platiť za iných, a zasa ľudia, ktorí sú, žijú v štátoch, ktoré majú teraz problémy, nedokážu prehotnúť trpkú pilulku. A jedný, jedným zo spôsobov, ako by sa toto všetko mohlo zlepšiť, je zabudovať všetko do demokratických procesov. Do takých procesov, kedy demokraticky zvolení zástupcovia buď na národných alebo nadnárodných úrovniach začnú fungovať. Pre mňa toto je kľúčová vec Takže pre mňa to nie je boj o moc medzi jedným parlamentom a radou alebo akýmikoľvek ďalšími aktérmi, ale ide tu o demokratické záležitosti, ktorých by sme naozaj mali byť kritickí. Druhá vec. Slovo, ktoré málo kedy používam. Subsidiarita. Viete, že som federalista. Ak chceme zaručiť dobré dobré životné podmienky pre všetkých v Európe, nedá sa to inak, iba významnými krokmi vpred smerom k politickej integrácii. Tí z vás, ktorí sa chcú vrátiť a sú aj v Európskom parlamente, na úroveň členských štátov klamu ľuďom. Tam budúcnosť nie je, dokonca aj tie najväčšie krajiny už si to uvedomili. Ale medzi tým nie je možné, aby sme sa približovali federalistickému prístupu bez toho, aby sme vybudovali mechanizmus demokratického skladania účtov. A preto hovorím o európskom semestri a prvými krokmi, súhlasím s vami, Pervanš, že tieto vyhodnocovanie prvých krokov sa stalo e, veľmi dôležitou platformou na oznámenie hospodárskych usmernení pre e, komisiu. Nie je to komisia, ale DG ECFIN, jedno z generálnych riaditeľstiev, si uzurpovalo politickú e, doménu, ktorú nedokáže zvládať. Myslím si, že politika zamestnanosti, e, do tej sa nemajú čo starať ani do dôchodkov. Môžu predkladať námety, ale vzdelanie to je dobrý typ. Ale pokiaľ nesmerujeme k federalizácii sociálnych systémov alebo systémov sociálneho zabezpečenia, tak nemá čo Európska komisia diktovať štátom, čo majú robiť v týchto oblastiach. Ale Komisia má pocit, že si to môže dovoliť a čoraz väčšmi. To robí bez toho, že by mala demokratický mechanizmus skladania sa účtov ostatným. Komisia, keď povie mm, môjmu štátu, že by ste sa mali zbaviť automatického indexovania miest, nikto, si neop- nikto sa neopováži povedať im, čužte chlapci, to nie je vaša vec. Nikto sa neopováži. Žiadna inštitúcia nemá voľnú ruku na to, aby mohla takéto niečo povedať. Samozrejme, v diktatúrach e, tam sa to dá, ale o to tu nejde. To nie je práve ideálny prípad. Podľa mňa tu máme veľmi vážny problém. Nehovorím, že by táto politika mala zostať interne na úrovni členských štátov EÚ, ale treba zabezpečiť, aby úloha komisie bola jasne ohraničená. A DG ECFIN, chlapci, vy prekračujete svoje právomoci a nie len o malý krôčik, pretože s pánom, ktorým sme hovorili včera, ktorý bude v ECB, tým tomuto pánovi nemôžete diktovať, ani vládam nemôžete diktovať hospodárskú politiku, pretože na to nemáte mandát ani právomoc. Ak by ste to robili federálnym spôsobom, dobre, ale potom by ste sa zodpovedali tomuto parlamentu, keby sme mali federálne usporiadanie. Ale v inom kontexte si to nemôžete dovoliť, takéto niečo robiť. Napokon zaoberáme sa semestrom a hospodárskym riadením pre istý účel a to je Európa do roku 2020. Prvánž som rád, že ste to spomenuli v rozprave o e, stratégii Európy do roku 2020 zaznelo, že by to mohla byť záväznejšia politika, nielen len taký e, vyslovený záväzok, ktorý nemá e, možnosť nikto zrealizovať. Ja nehovorím, že by sme mali byť meky, hovorím, že by sme mali zvýšiť záväznosť, zvýšiť váhu, e, pridať istú disciplínu stratégii Európa do roku 2020, podobne ako je to v iných oblastiach politiky. Máme tu rozpočtovú časť, teda e, programy stability a konvergencie a potom e, finančná disciplína, ktorá je v národných programoch reforiem. Nemám rád tento výraz, ale spomeniem ho napriek tomu. Takže hospodárstvo, ekonomika v ekonomickom semestri nemá čo robiť. A záverom poviem, že som demokrat a pokiaľ nás nezvolia väčšiny v členských štátoch do tohto parlamentu, Inak to poviem. Zelení sú menšinou a to treba jednoducho uznať, pretože politika odráža to, čo chcú väčšiny. A to je právo väčšiny. Právo väčšiny e, však e, má isté nebezpečenstva, netreba to preháňať, pretože ak by sme mali také väčšiny v Európe, ktoré by žiadali od poslancov v Európe alebo poslancov členských štátov, aby ideologicky alebo politicky sa nemiešali e, do veci, ktoré prekračujú ich právomoci. Ja si myslím, že by sme mali mať veci v rovnováhe. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám. Teraz iní spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia sa už vrátili. Jean-Paul najprv, potom Sylvie, potom Kay, ktorá bude hovoriť za Vicky a potom pán Žontis a potom Udo. Ešte niekto sa hlasí o slovo? Ak áno, signalizujte to. Jean-Paul, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr ako je zvykom, ale ja to robím od srdca. Ďakujem spravodajkyni za jej návrhy. Niektorí sa ma pýtajú, prečo nie som na ľavej strane politického spektra a ja odpovedám, že preto, lebo nie, ja neviem snívať. Dnešná diskusia je trošku surrealistická vzhľadom na ťažkosti, v ktorých sme, aby sme e, implementovali alebo vytvorili balík hospodárskej správy a riadenia a rokovania na postupujú dnes ráno. Zo strany členských krajín bolo stretnutie od 6. Dnes popoludní je ďalší trialóg a otázka je, kedy to všetko skončí. Myslím si, že všetko, čo sa povie k európskemu semestru, je veľmi zaujímavé ale podmienené tým, že sa najskôr zhodneme na balík hospodárskej správy a riadenia. Všetko so všetkým súvisí. Je pravda, že otázka semestra súvisí s, s týmto balíkom, ale skutočnou otázkou dnešného dňa je konkrétne, čo urobíme. Medzi tým náš systém je preplnený slovami. Hovorili sme o Lisabonskej stratégii, 10 eh, rokov potom táto stratégia je zlá, nič sme ňou nedosiahli, urobili sme metodologickú chybu tým, že sme do tejto stratégii dali veci, ktoré vyplývajú z kompetencie vlád. Dnes máme nový koncept EU 2020. Ja počúvam to, čo hovoria naši občania, oni chcú konkrétne veci. A konkrétna vec je okamžité riešenie problémov, ktoré dnes existujú a e, ktoré sa majú e, riešiť v rámci pravidiel stredno- a dlhodobého charakteru. Dnes otázka nie je tak veľmi e, je 15. jún. Nejde o to, aké sú nové právomoci, ktoré parlament bude vykonávať. Musíme poctivo povedať. Každý deň nám hovoríte, že vďaka Lisabonskej zmluve Európsky parlament má oveľa viac právomoci ako predtým. Ja konštatujem, že pred Lisabonskou zmluvou v oblasti hospodárskych a finančných vecí sme mali spolurozhodovaciu právomoc a tie malé skúsenosti, ktoré máme, ukazujú, že rokovania s radou boli ľahšie počas predošlého mandátu. Takže takáto je realita a potom sú E, e, potom je právo, ktorému som sa venoval väčšiu časť svojho života. Musí to byť určitá koherentnosť. Prečo dnes je to ťažšie? Lebo e, sú tu národné iniciatívy, každá krajina bráni svoje stanovisko, niekedy dogmaticky a diskusia, ktorú sme mali pred chvíľou o SEPA a pani Intveld to zdôraznila, veľmi dobre ilustruje, že nie sme pripravení na zmenu. Úlohou tohto parlamentu je celkom iste demokraticky kontrolovať fungovanie európskych inštitúcií a mať okamžité požiadavky, relatívne reálne, o tom, čo komunitárna metóda môže dosiahnuť a aby nebola eliminovaná členskými krajinami ktoré sa budú utiekať príliš k medzivládnemu princípu, pretože čo čakajú Európania od Európy? Čakajú výsledky. Dnes je ľahšie povedať, Európa nič nerobí, nikam nevedie, ako brániť stanoviska, kde hovoríme tým, ktorí veria v Európu, že v realite alebo v reále robíme veľa. Príklad, ktorý e, ma naozaj zarmútil, v nedeľu večer e, Eh, vo francúzskej televízii minister poľnohospodárstva, ktorý je veľkým Európanom a môjim priateľom, eh, mm, germanofónom, hovorí perfektne nemecky, povedal, že v histórii uhorky Európa musí zaplatiť. A ja kladím otázku, prečo? Lebo je ľahké povedať voličom, Európa to zaplatí, upierame Európe finančné prostriedky. Šéfovia vlád a štátov poveda, povedia, že sa rozpočet nezmení až do roku 2020 a nejaký bláznivý starosta povie, že rozpočet sa nezmení až do roku 2020. Ja som bol starostom, nikdy som to neurobil. Vždy, keď som občanom povedal, že niečo nefunguje a Európa zaplatí, to nie je dobré. Keď je nejaký problém, na rozlohe desiatich kilometrov štvorcových. Celá Európa je paralizovaná nejakou filiálkou a Európa to musí zaplatiť zatiaľ, čo za nič nemôže. Takže možno, že toto je trošku simplistické, ale ukazuje to, že v tejto oblasti musíme byť realistami a musíme byť e, odhodlaní a odhodlaní môžeme byť len, keď budeme realistami. Práca, ktorá je iniciovaná pani Berez, je vynikajúca ako vždy. A v tejto správe, ktorá je iniciatívnou správou, chceme položiť základ rozumných, reálnych postupov s radou a komisiou k tejto otázke európskeho semestra. Musíme sa orientovať na pragmatizmus, to ale neznamená, že to musí byť bez ambícií. Ďakujem, Jean-Paul. Teraz má slovo Sylvie. Ďakujem pani predsednička. Najskôr e, chcem požiadať spravodajkyňu, aby ma ospravedlnila. Hovoríme o hospodárskej správe a mne ušiel ten úvod, ale veľmi rýchlo ďakujem za jej návrhy, ktoré idú naozaj v zmysle všetkého, čo sa snažíme presadiť do tohto balíka. Dva e, postrehy. Prvý, zdá sa mi dôležité poučiť sa z krízy a jedna z lekcií je, že sme neurobili dosť reforiem Nepačí sa mi veľmi slovo štrukturálne reformy, pretože je to trošku vždy ideologicky naklonené na jednu či druhú stranu, ale musíme ísť oveľa ďalej v makroekonomickej oblasti. A všetko, čo ide v zmysle posilnenia stratégie 2020, spoločná snaha. A chcem Filipovi povedať, že Komisia samozrejme musí rešpektovať e, kompetencie členských krajín, ale ak hovoríme o princípe, že každý je absolútne suverénny, že nemáme nič spoločné, že komisia v tom nemá žiadnu úlohu, tak e, mne to trošku vadí. Hovoríme, môžeme hovoriť potom o detailoch, ale v snahe, ktorá bola urobená, je myšlienka urobiť viacej spolu nielen komisia, je to Euro, dohoda Euro plus a to ma privádza k druhému postrechu legitimizácie týchto diskusí. A tu pani Beres dobre zdôraznila tento aspekt a má pravdu. Myslím si, že sa všetci zhodneme v tom, že musíme robiť viac, veľa hlavne v eurozónu, ale v eurozóne, ale v rámci 27 rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú národných kompetencií, ktoré sú zdieľané alebo viac menej spoločné. Uh, E, práva sociálnych partnerov. Tu máme problémy e, s národnými parlamentami, legitimizácia e, na európskej úrovni a myslím si, že bez tohto by bola táto oblasť nebezpečná alebo tejto iniciatívy. V každom prípade si ale myslím, že skutočným problémom je sklbenie legitimizácie na viacerých úrovniach. Pervanš Beres predložila návrh ktorý sa objavil aj zo strany iných. Sú to Európske týždne s národnými parlamentami. Myslím, že je to dobrá iniciatíva, ale treba to nejak zorganizovať, e, aby sme zabránili chaosu. Čiže musíme tu mať kompetentných ľudí. Aj zo strany komisie je to vec, ktorá je dôležitá, hoci je to detail. No a posledná vec na záver. Uh, Myslím, že neviem teda, kam dospejeme s balíkom hospodárskej správy a riadenie, ale niektoré veci neboli dosiahnuté a musíme ich prehlbiť alebo v nich pokračovať a bolo by dobre mať určitú koherentnosť v tom, čo sa parlament snaží získať a dokázať. Ďakujem. Ďakujem, teraz má slovo OK. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som vám odovzdala ospravedlnenia pani Ford. Nemohla tu byť. Dnes je toho v parlamente veľa, ako ste už počuli. A naozaj je pani Ford pod lavínou všetkých možných iných požiadaviek a povinností, ale iste tento výbor ocení prácu, ktorú vložila do balíčka ekonomického riadenia a možno, že k záveru, završeniu tejto všetkej práce sa dostaneme dnes večer. Mám tu veľmi stručný odkaz pre vás, ale som si e, istá, že so spravodajcami sa pozhovára rozsiahlejšie. Pani Ford hovorí, že pani Bereš má pravdu, že pakt stability, rastov stability, stratégie Európy do roku 2020 a úsmernenia boli koordinované a európsky semester musí naďalej zostať veľmi jasnou iniciatívou, veľmi dobre zadefinovanou, aby bolo možné v prípade neplnenia sa na ne odvolať. Toto je rozumný prístup a vždy ho bude podporovať. Súhlasí so spravodajkyňou, že prehľad ročného rastu by mal byť odbornou záležitosťou, kde by mali hrať úlohu dáta a odborná analýza. Nemalo by sa to spolitizovať. A potom je tu niečo k harmonogramu, podobne ako Jean-Paul Gozes a Sylvie Goulard, Goulard pred chvíľou povedali, presah e, balíčka ekonomického riadenia a ekonomického semestra je jasný. Treba si všimnúť, ako bude v praxi fungovať ekonomický semester a potom až treba zaangažovať viaceré skupiny aktérov. Možno by bol vhodný, e, vhodné obdobie pozorovania a potom usádzania sa poznatkov z tohto pozorovania. Myslím si, že máme tu jednoduchý európsky semester, nie je to nejaký zložitý proces. Európsky semester rešpektuje národné postupy pri tvorbe rozpočtu a takisto usmernenia, ktoré sa nastolili v rámci európskeho hospodárskeho riadenia. Myslím si, že táto správa e, zvyšuje ďalšiu spoluprácu a to je jednoducho pre nás nevyhnutnosť. Ďakujeme. A ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Myslím, že je veľmi užitočné mať takúto diskusiu, viesť takúto diskusiu. Pri pôvodnej výmene názorov to ešte len začalo, teraz už máme e, závažné vyhlásenia správodajcov. Myslím si, že pani spravodajkynia Beres sa pohybuje po e, neistej pôde. Sama spravodajkyňa musí vidieť tie protirečenia a snaží sa ich istým spôsobom uhladiť najprv k demokracii a pravidlám, ktorými sa riadi náš parlament a národné parlamenty. Dovolte mi použiť metaforu, symbol, ktorý by nám mohol pomôcť v tejto diskusii. Dnes grécky premiér hovorí s greckým prezidentom a je naozaj možné, že budú v Grécku predčasné voľby. Jedným z dôvodov, prečo tomu tak bude, je to, že socialisti v parlamente, strana PASOK, ktorá je teraz pri moci, buď budú rezi- buď rezignujú, alebo odídu zo skupiny socialistov a jednoducho nie sú pripravení na to, aby odhlasovali úsporné opatrenia, ktoré sú veľmi tvrdé, neprejdú cez grecký parlament. A trojka im to jasne povedala, čo treba urobiť, lenže Gréci s tým súhlasiť nebudú. Gréci síce chápu, čo treba urobiť, ale nemienia to urobiť. A Nemci sa pýtajú, aká je potom úloha Národného parlamentu keď vládnúca strana sa tomuto bráni a keď existujú veci, ktoré jednoducho treba podpísať a ktoré, na ktoré treba získať všeobecnú podporu v krajine. Toto je zásadná záležitosť. Ak e, je to niečo, čo je dôležité pre národné parlamenty, tak celkom iste je to národný rozpočet. Každý jeden parlament sa zaoberá národným rozpočtom. Je to pre nich nástroj, je to pre nich páka, ktorými vytvárajú prosperitu. A ak e, im povieme, že rozpočet už nepovedie k rastu a k prosperite, tak potom si treba položiť túto otázku v gréckom parlamente, ale nielen tam, aj v iných parlamentoch. Pretože to mení spôsob, akým vnímame vládnúcu stranu a opozíciu v národných parlamentoch. Národné parlamenty jednoducho vychádzajú z volieb je tu istý rytmus e, e, volebné obdobie, ale ak Národný parlament niečo schváli a vládna strana odmieta to urobiť, to je jednoducho protirečenie, ktoré spravodajkynia sa snaží uhľadiť alebo ho nevidí. Ale manevrovací priestor národných parlamentov je týmto obmedzený. Podľa mňa toto je základná vec, o ktorej hovoríme a je jasné, je to jasné, že tu vzniká potreba. Ľudia mi hovoria, že je tu potreba hospodárskej koordinácie na európskej rovni. Ja na to odpovedám, je tu taká potreba, ale takýto druh hospodárskej koordinácie by mal vychádzať z princípov, ktoré sú zakotvené v paličku ekonomického riadenia. Teraz máme dokonca európsky semester, ale faktom zostáva logika za tým všetkým je taká, že sme uprostred hospodárskej krízy, pretože pakt rastu a stability nedobre fungoval a my by sme mali možnosť prísniť pravidla fungovania paktu rastu a stability. A to nie z ideologických dôvodov, ale ak sa dostaneme na koniec tejto konkrétnej cesty, po ktorej kráčame, tak potom celý európsky semester vychádza z tej istej veci, zo striktného dohľadu nad deficitmi, nad rozpočtmi a keď sa teda završí táto logika, Samozrejme, že vzniká potreba rozpočtovej disciplíny, ale zároveň mám pocit, že tieto protirečenia sa budú ďalej e, antagonizovať a stratégiu zo súčasnej krízy bude ešte stále treba len nájsť. Máme k dispozícii isté nástroje, súbor nástrojov a neviem, či spravodajkyňa ich dostatočne využila. Podľa mňa nie. Podľa mňa neodviedla dobrú prácu. Ďakujeme. Hovorí predsednička, Prvanš, e, je tu komisia, chceli by ste si vypočuť názor komisie, alebo jednoducho za, uzavriete? Ešte Udo, ešte Udo sa hlásil. Vy si to zatiaľ premyslíte, Prvanš. Musím povedať, že si robím obrovské starosti o svojho milého kolegu Žána Pola Gozesa, aj keď to teraz nepočuje. Áno, počuje, výborne. Um, pretože ľudia, ktorí nemôžu snívať, ochorejú. To je vedecky dokázané, lekársky dokázané a um, bol by som naozaj rád, keby sa znova naučil snívať, pretože keď sa nenaučí snívať, tak uh, čo skoro ochorie. Nuž, ale politická alegória, sem, politická alegória tam. Musím povedať, že naša vážená kolegyňa Kay Swinburne je ešte tu a nepotrebujem okuliare, aby som spoznal Kay, to vôbec nie. Ale otázka je, Kay, pri tejto príležitosti musíte naozaj objasniť politické stanovisko uh, svojej skupiny. Nemôžeme si dať teraz pauzu, pretože keď si dáme teraz pauzu a ten semester necháme preklznúť pomedzi prsty, tak potom nebudeme môcť uplatniť práva a jedným z tých práv je právo na konzultáciu. Musíte naozaj povedať, ako to je s vašou skupinou. Musíte objasniť, či je to program, ktorý má zmenšovať práva Európskeho parlamentu, potom sa tým e, musíme zaoberať, alebo ide o program, ktorý má dostať tie práva na inú úroveň, e, pretože v rámci toho semestra tu pôjde o inštitucionálne záležitosti a je to naozaj e, otázka toho, ako tento parlament chce vnímať E, svoje inštitucionálne práva v novej situácii. Je nesprávne to, čo hovorí Gula. Ona hovorí, že rozpráva o balíku šiestich návrhov sa uberá tým istým smerom ako e, správa e, pani Bereš, ale to nie je vôbec pravda tu neprezrádzam nejaké tajomstvo ani nikomu neubližujem, ale pokiaľ ide o kolegyňu Kohl a jej správu, je jasné, aké je dôležité brať všetky tieto záležitosti do úvahy, keď hovoríme o semestri. Nechcem nič teraz posudzovať, som iba hovorí o inštitucionálnych záležitostiach. Colin zastáva názor, že treba zabezpečí legislatívny balík, ale legislatívny balík sa môže vzťahovať iba na tie záležitosti, ktoré sú obsahom legislatívneho balíka. To znamená, že v semestri sa rieši o mnoho viac vecí, než len ten legislatívny balík. Zaoberáme sa tam aj stratégiou do roku 2020, zamestnanosťou, politickými usmerneniami, e, rastom a tak ďalej. Nie je to iba otázka toho, ako budeme strážiť e, výkon členských štátov a ich orientáciu, ale takisto e, by sme sa mali pozrieť aj na tie podnety, ktoré budú prichádzať z európskej úrovne pre vnútorný trh. Ide tu aj o inštitucionálne vzťahy a to je otázka tohto výboru. A buď budeme žiadať, a zatiaľ ešte nevidím, ako EPP a liberáli môžu vnímať túto interinštitucionálnu dohodu, ktorá by mala byť medzi parlamentom a radou. A ak to tak nebudú vnímať, e, tak musíme presvedčiť pani Beres, aby prešla na nový režim. Buď sa nám to podarí na jednom mieste alebo na druhom mieste. Ak sa nám to nepodarí ani na jednom z týchto dvoch miest, tak potom tento parlament vojde do dejín ako parlament, ktorý nevyužil svoje práva. A potom naozaj sa stane to, čo nám kolegyňa práve povedala. You, Udo. Ďakujem, Udo. Keďže ste mi položili otázky, ja sa pokúsim na ne odpovedať. Nemyslím si, že by sme mali vypracovať ďalšiu správu z vlastnej iniciatívy v tejto veci. Podľa mňa by sme sa tým mali, s tým mali vysporiadať v rámci legislatívy a keď príde čas mať správu, tak vypracovať správu. To, čo sa deje v rámci balíka ekonomického riadenia, o tom sa tu už hovorilo, proces spolurozhodovania sa zdá byť dosť ťažký, z oboch strán ťažký a zo strany parlamentu už sa javí celkom jasné, že nedostane všetko, čo chce od eh, rady. Myslím si, že kompromis bude nutný a myslím si, že máme veľa vecí, v ktorých jednoducho treba pokračovať v práci. Na toto poukázala spravodajkyňa. Už sme to robili tak predtým v rámci monetárneho dialogu a budeme jednoducho pokračovať takto ďalej a pervanš je na tom správnom mieste, aby vedela posúdiť úspechy parlamentu v minulosti, keď mala e, ona na starosti isté tematiky a takisto vie o, predseda- o ďalších takýchto témach, ako skončili. Teraz pán Šolter z komisie, pervanž by si želala vypočuť názor komisie. Ako viete, pani predsedajúca, komisia má názor, že po Lisabonskej stratégii e, národné prístupy, prístupy národných parlamentov vlád a takisto prístup Európskeho parlamentu má svoju váhu a je, sú veľmi dôležité, ak máme sa dopracovať k úspešnej stratégii. Súhlasím s väčšinou toho, čo predrečníci vyjadrili. Ale mohli by ste hovoriť aj svojim materinským jazykom, na toto máme tlmočenie. Veľmi rád. Komisia pri rokovaniach o legislatívnom balíku, teda ja radšej prejdem e, na angličtinu, pretože každý deň sa tým zaberám e, v angličtine. Takže pokiaľ ide o ten e, balík šiestich správ, zdá sa, že tu je určitá konvergencia, pokiaľ ide o požiadavky a parlamentu vstupuje počas európskeho semestra do kľúčových bodov. E, komisia sa naozaj domnieva, že kodifikácia európskeho semestra je pozitívna vec. Všetci si určite dobre uvedomujete, že na začiatku sme mali nejaké technické problémy a teraz súhlasíme s parlamentom v tom, že je užitočné mať kodifikáciu Chcel by som iba zdôrazniť vzhľadom na niektoré e, kritiky, ktoré sa tu objavili, predovšetkým zo strany pána Lamberca, teda chcem zdôrazniť jeden dôležitý bod. Európsky semester, ako povedali aj iní, je reakciou na krízu. To znamená, že tu čerpáme lekcie z krízy a to hlavné poučenie je, že potrebujeme zlepšiť náš ekonomický dohľad. Hlavným účelom ekonomického dohľadu v strednom a dlhodobom horizonte je prevencia kríz alebo zníženie zraniteľnosti vzhľadom na krízy. Európa robí integrované politické usmernenia. Keď sa pozriete na balík, ktorý komisia predložila minulý týždeň, tak zistíte, že to politické usmernenie navrhnuté komisiou je konkrétnejšie a merateľnejšie. A takto dúfame, že sa nám podarí e, lepšie pokračovať v našej práci, lepšie implementovať návrhy. Jednou vetou môžem iba povedať, že komisia samozrejme vychádza zo zmluvy vo svojej práci a nie som si celkom istá, istý, e, čo malo znamenať to slovo diktatúra na čo sa to vzťahovalo. Ale vo všeobecnosti chcem povedať, že európsky semester je dôležitý krok vpred a domnievam sa, že vítame mnohé z tých návrhov, ktoré sa nachádzajú v správe. A samozrejme, toto sa ešte vyvíja v diskusiách o, o, o ekonomickom balíku. Ďakujem, slova Ďakujem pani predsednička, ďakujem všetkým kolegom, ktorí chceli prispieť do tejto diskusie. Je to len prvá fáza. Chcem krátko reagovať na niektoré veci, hoci teda myslím si, že v niektorých prípadoch je to možné. Ďakujem Filipovi Lambertovi za jeho podporu k tomu, čo je naozaj európskym semestrom ak teda budeme mať súčasné znenie, také ako máme na stole, tak e, dáme ministrom financí všetky právomoci generálnemu riaditeľstvu ECFIN a Centrálnej banke, aby oni vytvárali pracovné miesta a boli zdrojom investícií v EÚ e, a členských krajín, no a to nechceme. K otázke reforiem. Pripomínam, že v modernom svete, ktorý sa pohybuje, je komplexný, sú reformy potrebné. Otázkou je, aké reformy chceme implementovať. Či ide len o, o, dôchodkový vek 66 rokoch povinne pre každého, zníženie o 15 dôchodkov a miest, alebo ide o financovanie vzdelávania, celoživotného vzdelávania tam, kde je to potrebné, investície do výskumu a vývoja, aby sme prešli k udržateľnejšiemu hospodárstvu. Toto je základná diskusia, e, ktorá sa týka reforiem. Viem, že na tejto pôde niekedy e, je taká dvojznačnosť, keď hovoríme o reformách, hlavne keď ide o štrukturálne reformy. Už som to povedala v tomto výbore, ja to zopakujem. Pozrite sa na rozpočty členských krajín, ktoré venujú na vzdelávanie počas Lisabonskej stratégie, ktoré mali venovať na vzdelávanie, na posilnenie konkurencieschopnosti e, európskeho hospodárstva. Polovica členských krajín počas tohto obdobia znížila ich prostriedky na vzdelávanie. Jean-Paul Gauzès, Udo Bullman hovoria o snívaní. K tomu sa môžem len pridať. Chcem vás vyzvať, aby ste si pozreli návrhy, ktoré sú na stole dnes, e, vrátane tých, e, ktoré pochádzajú e, od komisárov z vašich politických rodín, kde sa otvárajú diskusie, ktoré sme zahájili už veľmi dávno, pretože to bolo súčasťou tém o ktorých sme diskutovali v našom dohovore a dnes e, sú aktuálne. Ak spochybníme našu pozíciu v európskom semestri a budeme implementovať len balík hospodárskej správy a riadenie, tak si uprieme právo vplývať na túto koordináciu nad rámec e, rozpočtového dohľadu. Nemala som čas eh, v úvode upozorniť kolegov na odsek 10, ktorý navrhujem, aby nám slúžil ako základ pre tento európsky semester, aby to bol dôležitý nástroj v službách európskej stratégie. Keďže žiadame komisiu, aby mm, mm, v ročnom prieskume rastu jasne identifikovala investičné plány verejné a súkromné e, dlhodobého charakteru e, v rámci cieľov stratégie EU 2020. A mala by tu byť aj vnútorná rovnováha v EÚ. V rovnakom duchu, aby som reagovala na to, čo povedala Sylvie Goulart. Myslím si, že otázka sklbenia a koherentnosti s balíkom hospodárskej správy a riadenia ešte raz otázka koordinácie hospodárskej politiky e, nie je úplným pokrytím európskeho semestra. E, počas minulého mandátu sme si trhali vlasy, ako zvládnuť Lisabonskú stratégiu. Mali sme G33, potom G38, 39, každý vie, o čom hovorím. A vieme, ako veľmi to bolo ešte len v počiatkoch táto podpora koordinácie hospodárskej politiky až na tento pojem eh, hospodárskeho semestra, európskeho semestra nám dáva príležitosť eh, ísť ďalej. Keď komisia hovorí o kodifikácii úlohy Európskeho parlamentu, tak ja nemôžem súhlasiť, pretože máme skúsenosti s určitými kodifikáciami, to sú veľmi dôležité právne nástroje, ale kodifikácia, to veci, ktoré už existujú, tu musíme ísť ďalej, potrebujeme redefinovať a uznať úlohu sociálnych partnerov, to sme ešte nespomenuli dnes ráno, národných parlamentov a Európskeho parlamentu, ak chceme, aby Európske únie a demokracia žili, keď hovoríme e, o e, hospodárskej politike. Toľko, pani predsednička, niekoľko ehm, postrehov, ktoré som chcela poskytnúť. A na záver, pani Zibern, ktorá hovorila v mene pani Fon, nástroj ročného preskúmania rastu môže byť len technickým nástrojom. A vidíme to, keď sa pozriete na to, čo bolo obsahom prvého preskúmania, ročného preskúmania rastu, je to veľmi politický nástroj, pretože tam boli politické orientácie veľmi radikálne o tom, aká by mala byť táto hospodárska politika. Na druhej strane tu boli technické aspekty, čiže zachovajme oba prvky a pracujme na našom stanovisku ako Európskeho parlamentu na základe existencie týchto dvoch prvkov. No a posledná vec, ktorú sme nespomenuli, pani predsedníčka. Komisia neustále opakuje potrebu multilaterálneho dohľadu alebo hospodárskeho dohľadu, keď budeme robiť len kontrolu, len dohľad, len tresty, tak nikdy sa nedostane Európska únia z tej slepej uličky, v ktorej je. Musí tu byť ešte aj proaktívna vôľa vybudovať základ európskeho hospodárstva v službách občanov. Ďakujem pani predsednička, že ste mi dovolili reagovať na tieto e, postrehy, ale je to len počiatočná fáza diskusie o tejto správe. Thank you very much. Ďakujem pekne. Termín predkladania pozmeňujúcich návrhov je 22. jún. Pozmeňujúce návrhy 11. júla sa budú zvažovať a stretnutie 19. septembra vo výbore. To umožňuje výboru AFKO, aby predložil stanoviska. Hlasovať v plenárke by sa malo v októbri, 1. októbra. Takže toto je ešte Jean-Paul. Ešte k harmonogramu, pani predsedníčka. Nemohli by sme to trošku posunúť, odložiť ten eh, termín eh, pre pozmeňujúci návrh 22. jún, to je budúci týždeň. 27. jún. Ja som mm, počul 22. To je rozumný návrh, pani spravodajkyňa, môžeme Takže najneskôr by to mohlo byť 4. júla, ale potom už tam nie je veľa času medzi termínom pre pozmenujúce návrhy a zvažovaním 11. Ale ak vám to vyhovuje, tak eh, budete mať viac času na prekladanie pozmenujúcich návrhov. Filip? Toto je možno z malej skupiny, ale sú to tí istí ľudia, ktorí pracujú na hospodárskej správe a riadení a skutočne mm, niekoľko týždňov navyše by sa nám hodilo, alebo aspoň jeden. Takže 4. júla, nie, prepačte, pán Lambert hovorí, že mu to vyhovuje, takže 4. júla je termín pre predkladanie pozmenujúcich návrhov. Prepačte. Francúzština, angličtina pre pozmenujúce návrhy. Nebudeme mať e, preklady do 11. Myslím, že musíme podať kolovať. So what? Yeah, but when are we going to vote? When are we going to have a discussion? Oh, okay, Uh, v poriadku, takže zvažovanie pozmeňujúcich návrhov bude 31. augusta a to by bol dosť, dostatočný čas na preklady a mohli by sme to posunúť zo 4. na 14. júla. Takže 14. júla termín pre prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Budeme o nich diskutovať po letnej prestávke a vo svetle toho, čo sa deje v hospodárskej správe, to by mohlo byť užitočné Pervanš, je to takto v poriadku? Mám určité skúsenosti s posledným <laughs> augustovým týždňom, to je veľmi zlý datum. Vôbec teda nie som za. Werner? Ja, ich halte den Vorschlag für hervorragend. Áno, považujem ten návrh za vynikajúci, eh, pretože máme prioritu e, pre finančné návrhy e, v legislatíve a preto by to mala pre vás akceptovať. Also, e, Pani predsednička, v tomto parlamente je jasné a bežné, že sa termíny dohodnú so spravodajkyňou. Ale keď teraz je tu príliš veľa termínových plánov, tak by sme to mali urobiť pri inej príležitosti a Pervanš by mala prísť s vlastným návrhom. Je to priateľné? Myslím, že s tým môžem súhlasiť. E, termín teda nebude 22. jún, bude to minimálne 4. júl a dáme niečo kolovať, čo objasní, aký je časový harmonogram, keď pokročíme v týchto diskusiách v rámci bežných postupov. O to som sa chcela pokúsiť. Takže minimálne 4. júla pre pozmenujúce návrhy. Myslím si, že je to veľmi potrebné, aby sme brali do úvahy e, to, čo sa deje v hospodárskej správe. Pervanš, je to tak v poriadku? Pani predsednička? 4. júla je lepšie, lepší dátum pre tento výbor. Každý môže prispieť e, k tomu, čo pracujeme na, na čom pracujeme spoločne. Ak dáme termín 4. júl, tak e, kolegovia chcú všetky, e, preklady vo všetkých jazykoch a nebude možné preskúmať pozmenujúce návrhy vo výbore pred e, letnými prázdninami. Takže za takýchto podmienok to môžeme nechať na neskôr a preskúmanie pozmenujúcich návrhov bude po letnej prestávke a tam chcem, aby to nebolo 31. augusta, pretože ja tu nebudem, kolegovia tu nebudú, poznám schôdze 31. augusta, zvyčajne sú aj tak zrušené. Ja teda pracujem v auguste, ale nie tu. Čiže môžeme ísť ešte ďalej, e, neskôr ako 4. júl, Eh, môžu mať neskorší termín na prekladanie pozmeňujúce návrhy, ale neskúmajme ich 31. augusta. Myslím si, že je dobré, že, predlož, že eh, odložíme tento termín predkladanie pozmenujúci návrh a to zmení celý zvyšok harmonogramu, tak eh, v poriadku. Sú tu významné prvky e, na programe diskusie 31. augusta, takže potrebujeme, aby tu bolo veľa ľudí, ktorí sa teda v tom čase vrátia zo svojich dovoleniek. Budeme pokračovať. E, e, objasníme alebo upresníme tento dátum. Bude to možno neskôr ako 4. júla a objasníme to neskôr teraz. Prejdeme k hlasovaniu ale ne, neurobili sme ešte oznámenia predsedu, predsedničky, musím to urobiť teda teraz. Najskôr aktualizácia k, e, k ECSD. Situácia je zablokovaná v rade. Nádej na zmenu už čo skoro je malá. ale Šmit, spravodajca, podporovaný väčšinou tieňových spravodajcov, rozhodol, že sa bude hlasovať v plenárke v júli. To znamená, že nechce dosiahnuť dohodu v prvom čítaní a my budeme postupovať bežným spôsobom a to otvorí cestu k druhému čítaniu. Tiež e, potrebujem hovoriť o ďalších trialogoch hospodárska správa. Dnes máme posledný trialog. Bol dosiahnutý pokrok v mnohých oblastiach, ale v ďalšie si vyžadujú ešte diskusie. Šesť agent, e, malo by sa o nich hlasovať budúci týždeň e, na druhej júnovej, júnovej plenárke. E, predaj nakrátko trialóg minulý týždeň, dosiahli sme určitý pokrok, ďalší trialóg bude tento týždeň, ehm, potom bude správa, menový dialóg. Toto nie je trialóg, ale je to iná vec. Kvôli nečakaným udalostiam v plánovaní menový dialóg bol dočasne odložený na 20. E, júna a teraz bude odložený ešte ďalej. 20. jún, ECOFIN v Luxemburgu, e, bude celý deň kvôli známym okolnostiam, ale nevedeli sme to, keď sme e, stanovili tento termín menového dialogu, čiže dáme vám vedieť o novom dátume. A ešte na záver by som chcela podať niekoľko slov k časovému harmonogramu ohľadom menovania nového predsedu ECB musíme hlasovať pred summitom v júni, takže hlasujeme o tom vo výbore dnes, aby sme to dostali na plenárku s primelanými pozmenujúcimi návrhmi. Nie je to poprvýkrát, je to veľmi mm, neuspokojivé snažiť sa o, stre- o diskusie, v skupinách, potom za zatvorenými dverami, potom ďalší deň e, hlasujeme, čiže požiadam sekretariát, aby sa vyhýbal takýmto harmonogramom v budúcnosti. Oznamujem to teraz preto, lebo to nemá nič spoločné s nejakou kandidatúrou. Ak zmeníme harmonogram budúcnosti, môžeme povedať, že to nie je kvôli nejakému kandidátovi alebo jeho výkonu, ale je to naše vlastné rozhodnutie Znamená to, že nemáme dosť času e, a správy sú potom posúvané a uvedomujem si, že obeťou tohto bol dvakrát pán Hokmark a jeho správa. Takže postaráme sa o vás, Gunnar, v budúcnosti, e, keď budete mať správy po vypočutí. A teraz môžeme prejsť k Nechcela som teraz otvárať diskusiu. Werner, pán Langen, chcete niečo povedať? Veľmi stručne. Silvi, chápem, že pán Triše eh, je veľmi eh, zanepráznený, ale kvôli kríze, ak by sme našli dátum pred eh, letnou prestávkou, podľa mňa je dôležité, aby sme diskutovali o Grécku s predsedom ECB. Myslím, že takýto je aj úmysel. Nebude to odložené na dlho. Určite budeme mať niečo ešte pred letnou prestávkou. A teraz by sme mohli začať e, k bodom 9. A to je hlasovanie o odporúčení nominácie predsedu ECB. A tu máme dve možnosti. Môžeme hlasovať e, v otvorenom výbore alebo môžeme hlasovať tajne. Nebolo tu žiadna požiadavka o tajné hlasovanie, takže môžeme hlasovať normálne. Takže alternatíva 1. Tí, ktorí ste za alternatívu 1, poprosím, hlasujte. Je niekto proti alternatíve 1? Dvaja sú proti. Niekto sa zdržal? Štyria sa zdržali hlasovania. V poriadku. Odsek 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prešiel. Úvodné ustanovenie 1 až 4 blokovo. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prešiel. Prešli. Úvodné ustanovenie opäť blokovo. Kto je za, kto je proti, Opäť, ale radšej by sme si to mohli overiť elektronicky k textu, ktorý bol celkovo pozmenený, celý text. Nie? Hla, čo zatiaľ nezačíname hlasovať. Right. right, everybody's voted, votes... Každý už odhlasoval. Teraz hlasovanie končí, takže 33 za, 2 ja proti, 4 sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prechádzame k hlasovaniu o poist Petrovej Skinnerovej, správ- Skinnerovej správe o systéme poistných záruk. Ste pripravení? Pozmienujúci návrh 14. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prešiel. Imko, odsek 1. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromisný Ačko, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, tento prešiel. Kompromisný návrh B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Takisto bol schválený kompromis C, za, proti, kto sa zdržal, prešiel. Imko, odsek 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, schválený. Kompromis D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prešiel. Imko odsek 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Zamietnutý. Teraz pozmeňujúci návrh 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Zamietnutý. 30 za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Zamietnutý. 31 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 32 za, proti. Držali sa, zamietnutý 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz pôvodný text v rámci ústneho návrhu pána Svena Gigolda. Najprv len k ústnemu návrhu, kto je zaň. Ste za ústne predložený návrh, kto je proti, kto sa zdržal. Tento prešiel spolu s ústne predloženým návrhom. 34, kto je za, proti, kto sa zdržal, prešiel. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 36 za, proti, kto sa zdržal, prešla. Teraz nebudeme hlasovať pôvodnému textu? Asi nie. Nie, imko, odsek 11 vypadáva. Teraz ideme ku kompromisnému návrhu E. Za, proti, zdržali sa, prešiel. Imko sedmička, kto je za, proti, kto sa zdržal, prešiel. Kompromisný návrh F spolu s ústne predloženým návrhom a je to hlasovanie po častiach. Kde je ten ústne predložený návrh? Dodali sa tam slova eh, systém, kto je za, za tento ústne predložený návrh proti nemu Ak rátam ruky, tak teda mi to nevychádza. Ešte raz. Za. Proti. Zdržali sa. Takže zamietli sme ústne predložený návrh. Teraz hlasovanie po častiach k prvej časti, kto je za ňu. Proti nej. Držali sa. Schválená druhá časť za. Proti. Držali sa. Tiež schválená. Imko osmička, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválená. Kompromisný G za proti, kto sa zdržal. Kompromis G prešiel. 52 za proti, zdržali sa schválená. Imko 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prešiel. Kompromisný návrh H, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prešiel kompromisný návrh I, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený kompromis J, kto sa za proti, kto sa zdržal, schválený. 71 za, proti. Musím e, si to overiť elektronicky. 71. Pozmeňujúci návrh 71. Začíname hlasovať. Ak ste už odhlasovali, záver je, že je to schválené. Teraz hlasujeme 75, 75, to je kompatibilné, kto je za 75. -ku. Je to ústne predlžený návrh za. Proti. Zdržali sa. Prešiel. 76. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválená. 77. Za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Odsek 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Úvodné ustanovenie 1 za, proti, zdržali sa schválená. Úvodné ustanovenie 2, kto je za, proti, zdržali sa schválená. Trojka, za, proti, zdržali sa schválená. Štvorka, za, proti, zdržali sa schválená. Pozmeňujúce návrh 1, za, proti, zdržali sa schválená. Pozmeňujúci ústne ustanovenie 5, za, proti, zdržali sa, prešla, no, prešlo úvodné ustanovenie 6, to je za, kto je proti, kto sa zdržal. E, schválené. Teraz Ačko pôvodnému textu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prešiel. Kompromisný K, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmenujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 5, za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Úvodné ustanovenie D v pôvodnom texte za proti. Zdržali sa. Schválený. Teraz pozmienujúci návrh 6, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmienujúci návrh 7, kto je ústne predložený návrh, kto je za, proti, kto sa zdržal, schválený. Osmička za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Deviatka za, proti, zdržali sa, prijatá. Teraz kompromisný pozmienci návrh L. Kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromisný návrh M. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Úvodné ustanovenie H. Kto sa zdržal, prijatý. B. Imko za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz pozmienca návrh 12 za, proti, kto sa zdržal, prešiel. Úvodné ustanovenie je za, proti, kto sa zdržalo schválené. Pozmeňujúci rok 13 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. Teraz elektronicky overíme text v pozmenenom znení. Začíname hlasovať, prosím. Ak každý odhlasoval, končím hlasovanie. 37 za, jeden sa zdržal. Veľmi dobre, Peter. Peter Skinner. Už nemáme ďalšie otázky na programe. Budúce stretnutie bude v pondelok o 12. júna a aj v, pokračuje to na druhý deň v útorok. Ešte niekto chcel niečo povedať? Teraz tu už je hluk, e, nebude vás počuť? Počkajte chvíľočku. Pán Langer ešte chce sa ujať slova. Možno to je niečo dôležité. Pani predsednička, mal som e, pripomienku v bode rôzne a týka sa to rozpravy, ktorú sme si odsúhlasili. Pán Kajkner, minister financií USA, e, napísal list, ktorý prišiel aj ku mne, aj pánovi Barnierovi. E, tam hovorí pán Geigner, že chceme mať spoločnú reguláciu a v Pittsburghu e, to, čo sa dohodne, bude platiť pre všetky deriváty. E, to overenie, presné overenie platí iba pre deriváty OTC a to platí iba v USA pre deriváty OTC a chcem napísať pánovi Kajnerovi list v tomto zmysle a chcem, aby ma kolegovia podporili. Ja to považujem za trošku divné správanie, že eh, minister financií USA počas rokovaní cituje závery z G20, ktoré vôbec nesedia tak, ako ich cituje. Neviem, aké úmysly sú za tým, ale jednoducho si nemyslím, že by sme sa mali obmedziť na OTC pri rokovaniach plene alebo pri rokovaniach s radou. Ešte raz sa včera potvrdilo, že všetky medzinárodné rokovania sa vždy týkali iba derivátov OTC, teda tých, ktoré boli e, tak povediac nadpultové. Meeting now, Mimo kurzové. Ďakujem veľmi pekne, takže týmto končíme na dnes.